Zajtra začíname 8.30. Program bol uverejnený, je k dispozícii na web stránke Európskeho parlamentu. Na dnes končíme. Pekný večer. Dobrú noc.